Monsieur le Président, Pán predseda, vážené dámy a páni, začali by sme e, s našim zasadnutím. Pokiaľ ide o zápisnicu z včerajšieho zasadnutia, táto zápisnica bola rozoslaná. Máte k tomu nejaké pripomienky? Nie, tak zápisnica je prijata. Teraz máme 5 e, návrhov e, uznesenia.